Nie a Týmto sme dokončili dnešný program. Chcel by som pripomenúť, že zajtra pokračuje e, v útorok. Začíname nejaký nezvyčajný čas od 8.30 do 14.30. Bude veľmi krátka prestávka na obed a potom to bude pokračovať od 15. Eh, do 20.00. Tam bude krátka, taká na večeru a potom bude pokračovať rokovanie od 23. Program bol zverejnený na webovej stránke.